správu to, e, správu to len zlepšovalo. Takže my by sme mali nejakým spôsobom e, sa dohodnúť, dohodnúť na presadzovanie energetickej účinnosti. Thank you so much. Ďakujem veľmi pekne. E, pán Bencen, ďakujem kolegovia. Pán komisár, hlasovať sa bude zajtra, tým túto rozprávu uzatváram. A teraz by sme prešli na správu Anny Weisgerber týkajúcu sa zrušenia smerníc e, v oblasti metrológie. Tu je prvým rečníkom prirodzene pani Weisgerber. Takže možno počkáme, kým sa vymenia komisári. Takže pani správodajkyňa, nech sa páči. Vážený pán komisár Tajany, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Prvom rade by som sa rád eh, poďakovala tým spravodajcom z výboru IMKO a všetkým, ktorí spolupracovali do vynikajúcom výsledku. Bez konštruktívnej a otvorenej spolupráce by sa to nebolo podarilo. Mám na mysli spoluprácu s predsedníctvom rady aj s komisiou. Inak by sme neboli mohli zajtra hlasovať. Ja ako správodajkyňa som veľmi spokojná, iste to chápete s týmto výsledkom. Ide o zrušenie 8 smerníc, ktoré sú zastaralé a zbytočné a toto je krok k smerom menšej miery byrokracie korupcie v Európe. Na týchto smernicách zaujímavé aj to, že do veľkej miery zastarali preto, lebo sú nahradené medzinárodnými normami, ktoré zodpovedajú najnovšiemu stavu techniky. Úpravy v členských štátoch e, sa často stajú zastaranými náhradením európskymi, ale tu ide o zastaranie európskych dôsledkov prijatia medzinárodných. Ak chceme náš cieľ dosiahnuť do roku 2012 o štvrtinu menej byrokracie, musíme začať už teraz. Pán predseda expertnej skupiny Edmund Stoiber, to sa oberá e, znižovaním byrokracie, on povedal, že v Európe musíme nielen hovoriť, ale musíme naozaj aj konať. Takže O to sa teraz pokúšame. Pokiaľ ide o tieto kroky, tam sa často čert skrýva v detaili. Ide teda o 8 smerníc, ktoré sa odstráňujú v oblasti metrológie. Meranie pre mm, studenú vodu, pre neupravenú vodu, ehm, liehomery, ehm, závažia vyššej triedy, ehm, napríklad aj zariadenie na meranie násypnej hustoty obilia alebo pre kalibráciu nádrží pravidiel. Toto všetko bolo nahradené modernejšími digitálnymi zariadeniami, meračmi. Tieto zastaralé sa už e, používajú veľmi zriedkavo a preto môžeme tieto úpravy zrušiť. To nebude mať žiaden vplyv na fungovanie vnútorného trhu ani na štandardy ochrany spotrebiteľov, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. Napriek tomu však rada dlho blokovala e, tento návrh. Nám sa však podarilo v neformálnom trialogu dopracovať sa k e, dobrému kompromisu a to už v prvom čítaní, čo je výnimkou. Takže Rada a parlament sa dohodli na kompromise. Táto dohoda hovorí o tom, že tá smernica o kalibrácii nadrží, nadrží pravidiel bude zrušená e, okamžite. Tých ďalších sedem bude zrušených po tom, čo bude e, prijatá nová verzia smernice o meradlách. Komisia na tom teraz pracuje. Nový návrh tejto smernice o meradlách E, ten komisia predloží e, do marca 2011 komisia v rámci prepracovania tejto smernice preskúma aj to, ktoré aspekty tých e, zrušených smerníc je potrebné ešte zachovať a to bude potom všetko e, prevedené do tej smernice o meradlách. Ak členské štáty doložia, že niektoré aspekty e, týchto siedmých smerníc sú ešte potrebné, napríklad z dôvodu ochrany spotrebiteľ, napríklad pokiaľ ide o meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel, tak toto všetko bude prevzaté do smernice o meradlách. Potom, čo táto revízia smernice bude ukončená, budú zrušené všetky tieto smernice, tých zvyšných sedem. Toto je jasný signál, že Európa to myslí vážne s odborovaním byrokracie a že chceme vytvoriť e, dobré predpoklady pre udržateľný hospodársky rast. Európsky parlament prispel k odstraneniu byrokracie, k lepšej, jednoduchšej legislatíve. Ešte na záver, ak dovolíte, zo pár slov k tým tabulkám zhody alebo korelačným tabulkám. To sú tabulky, ktoré musia členské štáty vytvoriť, aby preukázali, ako bola smernica implementovaná. Na konci sme sa dohodli na umienenej um, ehm, formulácii. Konferencia predsedov sa za to bude zasadzovať z oči voči e, rade, aby sa to sprísnilo a ďakujem pekne za mm, spoluprácu všetkým tieňovým spravodajcom. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Teraz zostáva slovo komisár Tajany, nech sa páči. Grazie, signor presidente. Voglio innanzitutto congratular... Ďakujem vám, predseda. Najskôr mi dovolte, aby som pogratulovala pani Weisgerber za e, vynikajúco odvedenú prácu v rámci tohto veľmi komplikovaného návrhu. o ktorom sa už dlho diskutuje. Vaša práca nebola jednoduchá a to, že sa dospelo k dohode, to poukazuje na to, že spravodajkynia tu skutočne uviedla obrovský kus práce. Táto správa predstavuje veľmi dôležitú etapu pri zjednodušovaní pravidel. Chceme mať lepšiu reguláciu a toto musí byť vždy našim prioritným cieľom aj pre e, inštitúcie spoločenstva ako nás, Európsku. My ako Európska komisia, my takisto si želáme e, lepšiu úpravu v rámci spoločenstva a návrhom e, pani spravodajkyne sa to urobil taký veľmi pekný prehľad. Navrhuje zrušiť 8 smerníc, pretože nástroj, meracie nástroje, ktoré sa tu uvádzajú, sú zastaralé a sa nepoužívajú. Sú technicky pokročilejšie meradlá, ktoré sa dnes používajú. Členské štáty samozrejme môžu schváliť národné predpisy. Toto nebude žiadnou prekážkou pre obchod, pretože už existujú medzinárodné predpisy na reguláciu používania týchto meradiel a ich následných nástrojov, následných aparátov. Obchodné organizácie predpisujú členským e, štátom v rámci medzinárodných noriem, ktoré prístroje majú podporovať. Samozrejme, existujú kvalitné nástroje, ktoré sa musia uznať aj v inom členskom štáte a preto sme pristúpili k tomuto kompromisu už počas prvého čítania, bolo to 1. júla a bude to 1. júla 2011 sa zruší prvá smernica a ostatné smernice potom postupne neskôr. Všetky tri inštitúcie spolupracovali a my sme samozrejme ochotní sa podielať tiež na opatreniach pre harmonizáciu, o ktorých sa hovorí, teda hodnotenia sa môžu robiť do apríla budúceho roku a pokiaľ to bude potrebné, tak e, predložíme nový návrh na inteligentné meranie. Áno, ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Áno, ďakujem veľmi pekne. Hovorí pani Komie, môžem povedať, že chcem podporiť pozíciu správodajkyne v oblasti metrológie. Je potrebné, aby sa tieto smernice v oblasti metrológie zrušili. Členské štáty, dúfam, budú mať dosť času na to, aby mohli odhadnúť, aké dopady by z takéhoto zrušenia smernice pre nich vyplynuli a potom samozrejme sa musí e, zaviesť tá všeobecná smernica o meradlách MIR. Samozrejme je tu vždy dôvod na zjednodušenie, toto nám predpisuje aj e, Lisabonský dohovor a e, je však jasné, že členské štáty potrebujú určitý čas na to, aby zrušili tieto smernice tak, aby nedošlo k právnemu váku. Tie tá správa, ktorú máme pred sebou, môže e, zmierniť obavy členských štátov a myslím si, že my pôjdeme legislatívnou cestou, ktorá povedie v konečnom dôsledku k zrušeniu týchto smerníc. Myslím si, že je to veľmi dobrý kompromisný postoj aj zo strany komisie, ktorá v podstate najskôr vôbec nechcela tieto smernice rušiť a že pristúpila k novej úprave v rámci MID. Členské štáty uh, Eh, takisto mali istý kritický postaj pani Gephardt ako ďalšie. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pán komisár. Ďakujem veľmi pekne pani Weisgerber za skutočne kolegiálnu spoluprácu, ktorú sme tu mohli zažiť. Čo sa týka mojej politickej skupiny, tu by som chcela povedať, že my nie sme veľmi euforickí, e, čo sa týka zrušenia týchto 8 smerníc, pretože určite sú tu určité zastaralé meradlá, ktoré by mali byť zrušené, ale v rámci diskusí, ktoré sme na túto tému viedli, sme zistili, že by sa mohlo povedať, že sú tu určité ťažkosti čo sa týka detailov a musíme si byť skutočne istí, že, poď, že ideme správnou cestou. Moja politická skupina podporí tento návrh, pretože Európska komisia jej prislúpila, že sa to preverí. Tam, kde bude potrebné, tam sa e, tieto meracie nástroje, meracie aparáty zapracujú do smernice MID a tam, kde to bude potrebné, tam sa dá takáto objednávka. Ja dúfam, že sa k tomu bude pristupovať zodpovedne a starostlivo. My ako som povedala, budeme hlasovať za tento kompromis, hoci vieme, že sú tu určité detaily, ktoré je potrebné ešte preveriť, čo sa týka korelačných tabuliek. To by som rada povedala, že my chceme akceptovať toto, e, túto miernu formuláciu, ktorú máme v texte, ale toto je jeden z posledných dokumentov, v ktorom toto akceptujeme ako politická skupina, pretože nám ide skutočne o to, aby európske právo, ktoré sa tvorí, európska legislatíva, a s ktorou členské štáty aj súhlasili, aby sa táto legislatíva implementovala a to tak, aby bola implementovaná správne je to potrebné, lebo potrebujeme informácie, tie informácie máme z korelačných tabuliek a musíme na tom jednoducho ešte pracovať. Ďakujem. Ďakujem, hovorím pán predsedajúci, pán Busoj. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som zagratuloval spravodajcu a ďalším kolegom, ktorí na tomto na tejto správe spolupracovali. Nakoniec to zdalo byť veľmi technické, ale v končnom dôsledku bolo jasné, že sa nájde politické riešenie pre tento, túto správu. Zjednodušovanie aký a zrušením smerníc z Skrátka je logické, pretože sa už nevyužívajú vzhľadom na eh, technickú zastaralosť a medzinárodné štandardy. Princíp uznávania funguje, e, voľný pohyb je tiež daný, nie sú tu žiadne bariéry, takže nie je potrebná žiadna ďalšia regulácia a technické specifikácie majú prijať členské štáty. Ale zrušenie týchto smerníc by nemalo vytvoriť nové prekažky pre voľný pohyb alebo neboli vzniknú nejaké ďalšie administratívne bremená. Tiež musíme zabezpečiť, aby tu neboli žiadne medzery medzi starými smernicami, ktoré sa rušia a smernicou o meradlách z roku 2004. Preto správa z IMKA prijatá v prvom čítaní umožňuje začleniť e, e, opatrenia e, pre meradla k ktoré sú pokryté týmito smernicami, aby tieto ustanovenia boli presunuté do smernice MID. Členské štáty teda preskúmajú, ako to bude so zrušením týchto smerníc, či vytvorí právnu neistotu alebo nie. Komisia teda musí potom zhodnotiť, či meradlá, ktoré spadajú do rozsahu e, zrušených smerníc, či tieto majú byť prevzaté do smernice MID. Horizontálne rozhodnutie bolo prijaté aj pokiaľ ide o horizontálne tabulky. Preto ja za ALDE navrhujem schváliť správu prijatú s radou v prvom čítaní. Ďakujem pekne. Teraz pani Rujle na minútu a pol. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som sa rada poďakovala spravodajkyni za dobrú spoluprácu s nimi spravodajcami. Budem stručná, pretože všetko, čo je podstatné, tu už odznelo. Naša skupina kompromis samozrejme podporí, ale tiež počítame s tým, že komisia pri revízii MID ešte raz sa kriticky pozrie na situáciu. Aj my samozrejme podporujeme pokiaľ ide o ten kompromis o kuračných tabulkách, teda že tento bol nájdený, ale sme toho názoru, že tento je časovo obmedzený a že do budúcna rada bude musieť silnejšie reagovať, že už nebudeme ochotní e, nejako upustiť, pretože členské štáty musia byť kontrolované a na to potrebujeme presne nevyhnutne tie korelačné tabulky. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda. Teraz dostáva slovo pán Kožušník. Na dve minúty, nech sa páči. No, ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, ja osobne som pôvodný návrh komisie podporoval od začiatku, teda zrušenie všetkých smerníc bez nahradenia. Návrh komisie bol podľa mňa dobrým príkladom toho, ako po vstupovať, pokiaľ ide o znižovanie byrokracie a pokiaľ ide o better regulation. Nemali by sme sa snažiť harmonizovať všetko za každú cenu. Mali by sme sa zamyslieť nad inými nástrojmi regulácie, než sú právne predpisy EÚ. Mám na mysli napríklad medzinárodné normy a tieto alternatívne nástroje by sme mali potom používať v takých prípadoch, kde ich využitie je skrátka efektívnejšie. Zavadenie um, ehm, predpisov v oblasti metrológie e, neuprednostňujem. E, myslím si, že je potrebné robiť e, vzájomné uznávanie. A ja mám trošku, eh, mám mrzí, že Európsky parlament eh, uprednostnil taký konzervatívny prístup a nie tento inovatívny, ktorý navrhovala komisia. Napriek tomu však chcem poďakovať spravodajkyni za spoluprácu pri hľadaní kompromisu. Tiež jej osobné nasadenie chválim. Vďaka nemu návrh komisie nespadol pod stôl, ale aspoň čas pôvodného zámeru sa podarilo presadiť. Ďakujem. Thank you. Pán Rossi na dve minúty teraz, nech sa páči. A ďakujem pekne, pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia. No, my sme za tento návrh, pokiaľ ide o metrológiu, je to technická téma ktorá bude predmetom hlasovania zajtra v pléne. Už od marca toto tému zaoberáme a ťahala sa to tak dlho, pretože bolo v rade zložité dosiahnuť dohodu medzi 27 členskými štátmi, pokiaľ ide presne o korelačné tabulky. Problémom je však skôr to, že smernica ešte nepredložila prepracovanú verziu smernice MID, ktorá nahradí to, čo je teraz predmetom zrušenia. Komisia povedala, e, že tie e, zastrálé e, smernice majú byť odstránené ale myslím, že sme to mali robiť až to, keď budú k dispozícii, keď bude k dispozícii prepracovaná verzia MID. Potrebujú to podniky, potrebujú to občania, aby tu táto náhrada už bola tí, ktorí sa boja, že práva členských štátov nebudú e, zachované. Nuž, e, tým chcem povedať, že sú tu medzinárodné pravidlá, e, ktoré majú prednosť pred európskymi normami, takže istotne nedôjde ku žiadnej katastrofe. Pokiaľ ide o Odborné združenia, priemyselné združenia, tieto čakajú na nové predpisy, pretože ide o trh, ktorý sa vyvíja veľmi dynamicky. Podniky pôsobia s veľkými ťažkosťami v našich krajinách, takže sa musíme postarať o to, aby sme tu nemali nejakú absurdnú byrokraciu. Niekedy fungujeme rýchlejšie, niekedy pomalšie, hľadáme totiž dohodu s inými organizáciami, Takže toto treba urychliť. Ďakujem pani Rojtová. Vážený pán Vážený pán sa kolegyne, kolegovia, týchto 8 smerníc to nie je na prvý pohľad zaujímavá politická téma, ale ich zrušenie predstavuje konkrétne naplňanie princípov subsidiarity a princípov better regulation. V oblasti metrológie existujú teraz medzinárodné dôvody, ktoré si vyžiadala globalizácia. A prípadná harmonizácia na úrovni preto nie je potrebná. Oceňujem zodpovedný prístup spravodajkyne pani Weisberger, ktorá sa rozhodla podporiť návrh komisie, teda zrušenie smerníc, ale zároveň v prípade siedmých z nich ponechala ešte lehotu na to, aby príslušné inštitúcie členských štátov zanalizovali dopady na národnú legislatívu. Toto riešenie, ktoré zajtra istotne odhlasujeme, bude aj takou určitou skúškou pre ďalšie smernice, či vzájomné uznávanie predpisov na radnej úrovni bude postačujúce, či to nepovedie k právnej neistote a teda, že by to bolo výhodnejšie než novelizácia alebo harmonizácia. Ja sa čudujem, že členské štáty skôr uprednostňujú harmonizáciu. Takže bohožnosť spravodajkyni k absolútnej podpore vo výbore IMCO a tiež jej blahoželám k vyjednávaniu kompromisu s radou. Ďakujem. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. A teraz eh, pán Harbour. Pán predseda, v prvom rade by som chcel poďakovať eh, Ane Weisgerber, podobne ako kolegovia, ktorá je stálym členom výboru pre vnútorný trh a prejavila viackrát mimoriadnú e, dôkladnosť pri svojej práci. No a ona keď sa pustila do tejto úlohy, čo bolo hneď po voľbách minulý rok, e, mali sme všetci pocit, že na prvý, na prvý pohľad by mohlo ísť zo strany komisie o veľmi jednoduchý návrh. V podstate malo ísť o zrušenie legislatívy, ktorá v tom čase už bola zastaraná a domnievali sme sa, že to prebehne veľmi rýchlo a bez zbytočných argumentov. Myslím však, že čas, ktorý tento krok zabral a zložitosť, ktorá sa vynorila na povrch a otázka deregulácie a likvidácie a teda mm, všetko to vedlo k tomu, že otázka deregulácie a, a e, redukovania administratívy je komplikovanejšie, než sa zdá. Sú vždy ľudia, keď sa pustíte do reálnej práce, ktorí by chceli, aby tá regulácia zostala, aby Eh, presne tie administratívne komplikácie zostali. A navyše sú tu rozdiely medzi krajinami. Niektoré krajiny eh, majú problém zosúľadiť sa na meraní hmotnosti lodí alebo objemu alkoholu alebo čokoľvek iného a nikto nechce ustúpiť. No a ja sa nechcem vyjadrovať k hodnote tohto návrhu, pretože o niekoľko mesiacov bude na stole alternatívny návrh a v podstate sme mohli na to počkať, lebo tým pádom celá táto naša snaha bude zbytočná, ale ja mám pocit, že komisia by skutočne mala Ehm, vykonať tú svoju domácu úlohu v oblasti návrhov na dereguláciu troška dôkladnejšie a komunikovať s členskými štátmi predtým, než príde s takýmito návrhmi. Ja sa domnievam, že keby sme ehm, venovali viac času tejto príprave, tak by to bolo teraz jednoduchšie. Takže ja by som chcel povedať, že na výbore bol dosiahnutý úspech kvalifikovanou väčšinou a môžeme sa tešiť na výsledky. Ďakujem veľmi pekne. Teraz v Catch aj pán Kelly. Máte slovo. A ja by som chcel poďakovať spravodajkyni. My určite žijeme vo svete, ktorý sa ako si stvrkol a e, styky medzi ľuďmi sú jednoduchšie a takýto vývoj bude pokračovať. Takže čím e, hlbšia bude harmonizácia meracích e, prístrojov a nástrojov, tým lepšie. No a nebudem opakovať všetko, ale smernice pre metrológiu treba obnoviť a splniť ten záväzok e, odburania 25 zbytočnej administratívy. A my sme pokročili e, veľmi ďaleko od tých e, libera penci po euro a centy. My sme zažili prechod z imperiálnych na Eh, metrické jednotky. Mnohým ľuďom sa tým život uľahčil, takže si myslím, že v našom prípade to bolo zjednodušenie a ja hm, blahoželám aj k tejto iniciatíve. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsedajúci. Pán komisár, máte slovo. Grazie, signor Presidente. Ringrazio tutti i Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcel poďakovať všetkým váženým poslancom, ktorí sa v diskusii vyjadrili a um, preukázali, že existuje záujem o tento návrh na zjednodušenie. Ja by som chcel zdôrazniť výhody, ktoré sú spojené s myšlienkou toho, uh, s tou myšlienkou, ktorú si teda osvojila komisia, že by sa sprehľadnila situácia pre národné administratívy aj spotrebiteľov. Pani Gebhardt spomenula veľmi dôležitú vec. Komisia e, skutočne má štúdie, ktoré hovoria v prospech harmonizácie do apríla 2011. Pán Rossi medzi tým odišiel, pán predsedajúci, ale e, pán Rossi kritizoval e, komisiu A bolo by vhodné, keby som odpovedal na túto jeho kritiku a um, chcem povedať, že Rada, Parlament a Komisia k tejto veci uh, schvália spoločné stanovisko, uh, kde sa hovorí, že, uh, smerni- že komisia je, po- je žiadaná uh, radou vypracovať do 30. apríla 2011 správu o uplatňovaní týchto smerníc a E, malo a tiež by mala prísť legislatívnym návrhom. Ja som z diskusie vyrozumel, že sa tohto uznesenia, ktoré bolo schválené, mám držať a chcel by som poďakovať váženým poslankyňam a poslanko, poslancom za spoluprácu a podporu a pokiaľ ide o, e, pokiaľ ide o e, tabulku zhody, podporujem parlament. Ďakujem veľmi pekne, dobrý predsedajúci. Teraz dostane slovo pani Weisgerber. No- Ďakujem veľmi pekne kolegyniam a kolegom aj za tie veľmi dôležité podnety z dnešného večera. Po zajtrajšom hlasovaní budeme vidieť, ako sa budeme orientovať do budúcnosti a samozrejme sme veľmi zvedaví, keď nám komisia hovorí, že by chcela predložiť ten návrh do konca apríla, ako budú tie jednotlivé úpravy vyzerať a potom môžeme uh, skontrolovať a preveriť, či sa môže, môže niektoré veci upraviť čiastočne, alebo čo urobiť tak, aby nie, sa nevytvorilo právne vákum. Myslím si však, že je dôležité e, všetko zohľadniť. Avšak je potrebné, podľa môjho názoru, takisto spomenúť, že členské štáty musia ešte intenzívnejšie do, doložiť, prečo, ktoré aspekty musia zostať pretože len potom budeme mať skutočne európske úpravy a nebudú to úpravy len za osobitnými účelmi. Ja e, chcem povedať, že od 6. septembra do novembra 2011 budú určité podujatia a opatrenia, ktoré sa budú e, spolu s firmami a e, občanmi konať. Ja budem mať svoje ucho blízko tejto verejnosti a musím povedať, že E, budem veľmi intenzívne počúvať, kto ešte, bude poču, e, po, kto ešte používa tieto meracie zariadenia. Ja som napríklad, čo sa týka merača pre alkohol, e, tak mi niektoré firmy, ktoré vyrábajú alkohol, povedali, že tieto prístroje sa už vôbec nepo, užívajú. Takže myslím si, že do septembra 2001 to už nie je ďaleko, budeme mať v podstate menej byrokracií v Európe a pokiaľ to chceme zabezpečiť, tak musíme ísť veľkými krokmi dopredu. Ja som ochotná, myslím si, že aj tento parlament je ochotný toto urobiť a musím povedať, že eš, ešte raz pripomenúť, že je to skutočný kompromis, ale chcela by som aj vyzvať členské štáty, aby sa zaviazali dostať tomuto kompromisu, pretože je dôležité, aby sme mali jednotné, eh, jednotnú aplikáciu týchto opatrení v celej Európe. Ďakujem. ďakujem veľmi pekne, drahí kolegovia, ďakujem pánovi komisárovi. Uzatváram diskusiu k, tejto, k tomuto bodu, hlasovať o ňom sa bude zajtra. Ďalším bodom na našom programe